odhodlaní túto tému riešiť verejne aj súkromne s Iránom, kým nebudeme mať e, jasnú, e, jasné informácie, pokiaľ ide o to, čo sa stalo a e, pokiaľ ľudia, ktorí boli zodpovední za toto násilie, nebudú zobratí na zodpovednosť. To je taká všeobecná informácia. A teraz aby som mohol zareagovať na tie konkrétne otázky, ktoré ste tu spomínali. Hovorí sa, že podpora jadrovej dohody znamená, že Európska únia sa nemôže venovať iným témam v praxi. Ale nie je to pravda. My vedieme aktívny a úprimný dialog s Iránom, pokiaľ ide všetky témy. Máme viacero autonómnych reštriktívnych opatrení zo strany EÚ aj v oblasti e, porušovania ľudských práv. My si nemyslíme, že by situácia eh, bola lepšia pre nás, a ak by sme, teda, že by sme tieto reši- otázky mohli riešiť lepšie, keby sme tú jadrovú dohodu eh, nemali. A chcem eh, zdôrazniť, že aj nakoniec rezolúcia OSN hovorí o tejto e, dohode, teda konkrétne bez, rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN, či to nie je nejaký európsky vynález. Oni túto dohodu e, vlastne predstavili jej nejaký e, rámec a je to taká, ktorá je veľmi dôležitá pre našu bezpečnosť, aj pre regionálnu bezpečnosť. Nikto nechce, aby sa tam e, rôzne krajiny Eh, aby nejakým spôsobom eskalovali eh, nejaký jadrový, nejakú jadrovú eh, rivalitu. A my samozrejme chceme nejakým mierovým spôsobom dosiahnuť to, aby Irán jadrové zbranie nevyvíjal. Ale už sme za posledného pol roka opakovane vyjadrili obavu, pokiaľ ide o to, že Irán už tie svoje záväzky e, nie tak dodržuje ako predtým a budeme sa snažiť, aby e, Irán plne e, konal v súlade s touto dohodou a budeme sa snažiť, aby táto dohoda 100% platila. Niekto hovorí, že sme voči Iránu príliš mekí, že že by sme mali trochu pritvrdiť. Samozrejme, nie každý je s našim e, postupom spokojný. Otázka znie, sme naozaj voči Iránu taký meky, príliš meky? Ja si to nemyslím. Máme viaceré sankcie e, voči EÚ, máme tu sankcie v rámci tej dohody no, GCPOE, GCPOE, to sú tie sankcie v oblasti jadrovej proliferácie, potom tu máme sankcie v oblasti e, ľudských práv, tam máme niekoľko desiatok osôb, ktoré sú zasiahnuté týmito sankciami máme tu takisto zákaz vyvážania takého zariadenia, takých zariadení, takých prístrojov do Iránu, ktoré by mohli sa používať na monitorovanie telekomunikácií alebo zasahovanie voči ľuďom, pretože viete, keď e, aj e, nejakým spôsobom zasahujete do webu alebo do internetu, tak vlastne častokrát je to z takýchto sofistikovaných eh, telekomunikačných e, nástrojov. A e, Plus samozrejme platí, že Irán označuje aj za teroristický režim. Čiže nemyslím si, že by sme boli nejaký príliš meky, alebo naopak tvrdý. Robíme a postupujeme primerane a dúfam, že pochopíte, že táto dohoda, tá jadrová dohoda je pre nás dôležitá vec, ale to neznamená, že nám bráni Ehm, byť prísny v takých prípadoch, ako napríklad je ten, o ktorom teraz hovoríme. Samozrejme, v súvislosti s týmito protestami e, e, sú sú nejaké možnosti e, ďal, zariadenia ďalších e, osôb na zoznam e, tých, ktorí porušujú ľudské právo. Momentálne tam nejaké konkrétne návrhy uvedené nie sú. Tie sankcie, ako som spomínal, e, tie bežia, pokiaľ je ľudské práva, máme tam 83 osôb, respektíve e, organizácií, ktoré sú na tom zozname, na tom sankčnom zozname. E, my naďalej budeme v tomto duchu pracovať, budeme využívať naše diplomatické kapacity, aby sme zdôrazňovali, čo je pre naše bezpečnostné otázky dôležité a zároveň budeme obhajovať ľudské práva či v Iráne alebo inde. Máme na to sankčný režim, máme na to diplomatický tlak a máme samozrejme stále odhodlanie obhajovať ľudské práva. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, táto téma bola veľmi intenzívna, tá rozpráva bola intenzívna Vystupoval som tu v tejto funkcii poprvýkrát. Chcem sa vám všetkým poďakovať za vašu podporu, za vaše príspevky. Samozrejme, nezhodneme sa všetci na všetkom. E, zľava, správa sú niekedy odlišné e, pohľady, iné vnímanie toho, čo v našom zložitom e, svete, v ktorom musíme žiť, sa deje. Dnes sme spomínali štyri dosť komplikované témy a prebrali sme ich. Chcem sa všetkým e, poďakovať za to, že ste tiež k tej e, diskusii prispeli a e, chcem sa vám poďakovať za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som vás informovala, že máme predložených 6 návrhov uznesení. A teda týmto končíme dnešnú rozprávu. Hlasovať o uzneseniach sa bude zajtra. Mám pre vás oznámenie, že EPP informovala Európsky parlament, jeho predsedu, že dochádza k zmenám v delegáciách a výboroch Európskeho parlamentu. Noví členovia, respektíve ich mená, budú zverejnené v zapisnici z dnešnej schôdze. a teda stávajú sa členmi príslušných delegácií alebo výborov dnešným dňom. Ďakujem pekne. A pokračujeme ďalej podľa programu vyhlásenia Rady a komisie Stratégia EÚ k ukončeniu mrzačenia ženských pohľadných orgánov na celom svete. Slovo ako prvá dostáva pani Tupurajnen v mene rady. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci. Práva žien, práva detí a rodová rovnosť to sú tie hlavné priority fínskeho predsedníctva v oblasti rozvojovej spolupráce vychádzajúc z prístupu k rozvoju založeného na právach vrátane sexuálnych e, a reprodukčných e, práv a zdravia. Áno, chceme e, spolupracovať s partnermi na udržateľných cieľoch, tak aby sme skoncovali s akokoľvek formou sexuálneho na, násilia a diskriminácie, vrátane mrzačenia ženských pohľavných orgánov. EÚ a jej členské štáty preukazujú silný záväzok a vedenie na multilaterálnej úrovni pri podpore práv rodovej rovnosti, práv žien a dievčat. Spoločná iniciatíva EÚ a OSN na obmedzenie násilia na ženách a dievčatách e, je naozaj vzorom Ehm, snaha teda dosiahnuť e, rodovú rovnosť a posilniť práva žien, e, čo je podľa nás predpoklad dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja. V Afrike táto iniciatíva e, sa zaoberá násilím založeným na pohlaví. E, snažíme sa teda e, zlepšiť e, prístup žien a dievčat k službám reprodukčného zdravia. Ehm, mali sme teda konferenciu v Nairobi eh, v tejto súvislosti, ktorá bola veľmi úspešná. Ehm, máme tu súkromné aj verejné zdroje, ktoré sa mobilizovali na tieto ciele. Vrátane teda politických záväzkov eh, s cieľom dosiahnuť v eh, roku 2030 úplné ukončenie mrzačenia ženských pohľavných orgánov v súlade s agendou roku 2030 udržateľného rozvoja. Naše mm, úspechy sú reálne. Naďalej však musíme tlačiť, kým úplne nesplníme e, spomínaný cieľ, teda úplné ukončenie mrzačenia ženských pohľavných orgánov. Pani predsednička, dámy a páni, OSN 6. februára stanovilo ako Medzinárodný deň boja e, proti mrzačeniu ženských pohľavných orgánov a Európska komisia každoročne e, zhrňa e, naše aktivity v tejto oblasti. Tešíme sa teda na správu, ktorá bude v tom období e, predstavená. Tiež komisia plánuje opra- um, aktualizovať e, e, svoju stratégiu rodovej rovnosti v rozvojovej e, pomoci. Súčasný dokument jeho platnosti prší koncom tohto mesiaca a teda v tej aktualizácii zameriame aj na tento konkrétny cieľ. Na záver chcem povedať, že bohužiaľ v EÚ je mnoho žien, ktoré musia žiť s celoživotnými dopadmi mazačenie ženských pohľavných orgánov. E, mnohé sú týmto ohrozené. E, no a my si uvedomujeme potrebu urobiť v Európe viac pokiaľ ide o implementáciu národných zákonov, pokiaľ ide o špeciálnu podporu alebo posilnenie multidisciplinárnych krokov e, s postihnutými komunitami. Ale som presvedčená, že keď budeme naďalej spolupracovať, tak sa nám podarí dosiahnuť ďalšie úspechy ako v Európe, tak aj na globálnej scéne. Ďakujem. Ešte raz ďakujem, ste veľmi dôležitú diskusiu. Ďakujem pekne, pani ministerka. A teraz mene komisie pani Dali, nech sa páči. Pani predsednička, ďakujem pekne. Dovolte mi poďakovať sa Európskemu parlamentu za to, že táto dôležitá téma je dnes predmetom rozpravy. Dovolte mi poďakovať sa aj fínskej vláde, za ich zanietenie v boji za rodovú rovnosť. Ide o tému, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá je môjmu srdcu veľmi blízka a naozaj sa budem snažiť urobiť všetko, čo bude v mojich silách, aby sme skoncovali s takýmito praktikami, s týmto utrpením, ktorému sú vystavené milióny žien a dievčat. A to aj um, teraz v tejto ére naozaj nevyhnutné, aby sme poukazovali na tieto praktiky a bojovali proti ním. Ide o závažné porušenie ľudských práv, práv žien, práv detí. EÚ a OSN majú program na elimináciu akýkoľvek foriem násilia na ženách a dievčatách. Máme tam 100 miliónov eurovú dotáciu. E, je to teda iniciatíva Spotlight, ktorú už spomínala pani ministerka. A tento projekt eh, sa zameriava na všetky ženy, všetky dievčatá. Máme tu prebiehajúce projekty vo viacerých krajinách v Afrike a tiež podpora, eh, ktorú dostáva UNICEF na tieto účely. Takto sme eh, obsiahli 1,5 milióna žien, ktoré dostávajú služby súvisiace s dlženskou obriezkou s eh, týmito praktikami. Tiež eh, sa snažíme eh, obsiahnuť všetky komunity. Mm, je to asi 8,5 milióna jednotlivcov, ktorí teda mm, postupne sa prikláňajú k úplnému skoncovaniu s takýmito praktikami. Asi pol milióna žien a dievčat, ktoré E, teda boli posunutými týmito praktikami, žijú v Európe. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť zohráva e, vedúcu úlohu pri poskytovaní informácií a realizácii výskumu o mrzačí ženských pohľavných orgánov v EÚ. Vo všetkých členských štátoch e, sa považuje táto prax za zločin a snaha bojovať sa týmto zločinom a chrániť obete poskytnúť im podporu. A toto máme zakotvené aj v smernici EÚ o právach obetí a tiež to pokrýva aj azylová legislatíva EÚ. Komisia naďalej poskytuje financovanie v programe DAFNE na projekty, ktoré bojujú proti násiliu na ženách, vrátane e, týchto e, praktík. V roku 2020 e, spustíme nové projekty, 12,4 milióna eur, to je teda indikatívny rozpočet určený na tieto ciele. Musíme však, dámy a páni, urobiť viac tak, aby ochrana ďalších asi 200 miliónov um, obetí v roku 2030, aby teda vlastne mm, tieto obete uh, nevznikli. Uh, preto uh, máme násilie na ženách, rodovo podmienené násilie v jadre najbližších piatich rokoch e, v politike za rodovú rovnosť. E, mne toto veľmi leží na srdci a som presvedčená, že môžem počuť aj z podporu Európskeho parlamentu v tejto súvislosti. Stratégia, ktorú v roku 2020 príjmeme, rodovej rovnosti bude priamo riešiť násilie na ženách rôznymi opatreniami v rátane e, tých zavraných na e, problém, o ktorom hovoríme. Um, sú tu teda e, snahy pozrieť sa na to prierezovo, teda túto vec riešiť z rôznych uhlov a naprieč eh, všetkými portfóliami. Máme tu 5 prioritných oblastí, ktoré eh, boli v oznámení komisie roku 2013 eh, publikované. Teda išlo o oznámenie o ukončení začenia ženských pohľavných orgán, zlepšenie údajov a povedomia podpora sociálnych zmien, ochrana, trestanie a boj proti mrzačeniu celosvetovo. Eh, áno, ľudské práva, práva žien eh, sú súčasťou našej zahraničnej politiky. A do toho spadá aj eh, táto praktika, o ktorej tu hovoríme. Vrátane s našimi partnermi celosvetovo sa snažíme implementovať z ciele udržateľného rozvoja OSN, kam spadá aj násilie na ženách. Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu vďaka politickým sieťam, ktoré udržuje po celom svete. Musíme uznať, že, že mazačenie ženských pohľavných orgánov je vec veľmi citlivá, e, zahrňa rôzne oblasti, oblasť všeobecných ľudských práv, ľudské práva, práva žien na e, telesnú integritu, e, násilie na ženách a právo na zdravie. To všetko e, sú veci, ktoré pod túto problematiku spadajú. E, a preto sa snažíme spolupracovať s obeťami, s komunitami, kde k týmto praktikám dochádza, aj s expertami e, tak by sme sa navzájom chápali, aby sme navzájom komunikovali. Musíme sa vyhnúť stigmatizácii, musíme sa vyhnúť rasizmu, xenofóbii. A to za každú cenu. Mali by sme podporovať e, parlament, neustálu spoluprácu a dialog. E, okrem teda financovania, okrem legislatívy, Musí ísť e, o zapojenie všetkých aktérov na všetkých úrovniach. E, to sa týka politického dialogu e, s oficiálnymi zástupcami krajín, tak aby e, sa odborníci v zdravotníctve lepšie podporovali, e, komunitní lídry, náboženskí lídry, ako aj samotné rodiny. Iba takto sa nám podarí naozaj ukončiť e, tieto praktiky raz a navždy. Teším sa teraz na vaše názory dnes večera, teším sa na spoluprácu s vami počas celého mandátu na tejto dôležitej téme. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz v mene EPP dostáva slovo pani Fitzgerald. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja vítam to, čo tu dnes odsnelo zo strany zástupcov Rady a komisie. Mrzačenie ženských pohľadných orgánov. Toto je pojem, ktorý je vnímaný ako kultúra, tradícia alebo nejaký lekársky postup. Avšak tento názov z definície nezpovedá ničomu z tohto. Je to násilie, násilie na ženách, e, jednoducho a násilie na ženách e, znamená e, celoživotné komplikácie, celoživotné dopady. Čiže samotná podstata ženskosti je týmto e, podkopávaná. 200 miliónov žien, e, dievčat podľa odhadov OSN e, v 30 krajinách pred pár rokmi prešlo touto praxou. Ale toto je len odhad. O mnohých prípadoch vôbec nevieme. Áno, väčšina ľudí si hneď predstaví Afriku, v niektorých krajinách až 97 žien je tomuto podrobených, 45 z toho sú ženy e, alebo dievčatá vo veku do 14 rokov, Etiópia a tak ďalej. To si predstavíme, Indonézia, Malézia a tak ďalej. A to sú ďalšie regióny. My sme povedali, keby išlo o našu matku, keby išlo o našu e, sestru, manželku e, a tak ďalej. Vnímali by sme to tak, ako teraz. Nie, my musíme byť hlasom týchto žien, ktoré boli sami o tento hlas obrané. Istanbulský dohovor sa musí plne implementovať. Ide skrátka o násilie na ženách a musíme využiť e, všetky zdroje tam dispozícii, aby sme sa e, toho raz a navždy zbavili. Ako to spraviť? Musí to byť naozaj e, top priorita, zameranie na túto otázku. Musíme mať naozaj politický leadership, musíme byť v kontakte s lídrami po celom svete, či sú to ženy alebo muži. Musíme mať celosvetový prístup, zapojiť všetkých aktérov, mimovládky, komunity, rodiny, všetci za jedným stolom. UNICEF z jeho výskumov vyplýva, že väčšina žien a dievčat e, v týchto krajinách má pocit, že táto prax je neudržateľná, že je potrebné s ňou e, skoncovať. E, máme tu viacero žien, ktoré venovali mnoho času boju proti tejto praxi. Násilie proti ženám je zločin, mrzačenským pohľadom je naozaj zločin a musím že aby sme s týmto skoncovali. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani Nojcho v mene SAD. Nech sa páči. Telo žien to už je stále tradične bojskom v každej kultúre, e, v každom náboženstve, na každom kontinente a vždy. A je to vždy ženské telo, e, o ktorom tu hovoríme. Ako to chcete vysvetliť? Spomenieme si, že to bolo ženské telo. Napríklad aj v Číne boli to ženy, ktorým sa tak e, zviazali žen, e, nohy, chodidla, tzv. lotosové nohy, že boli potom úplne zetvorené. Neboli to mužské nohy, mužské chodidla. Spomínme si, že napríklad ženy mali tela tak zdeformované korzetmi, že to malo potom celoživotné následky. Neboli to mužské tela, ktoré sa takto zväzovali. No a teraz je to genitálne mrzačenie, e, ktoré ženám po celý život spôsobuje, eh, spôsobuje bolesti, eh, sú eh, teraz tam potom mm, zašívané, nie sú to muži, ktorí sú zašívaní. A taktiež je tu kultúra ktorá, sa, ktorá aj v Európe je prítomná. Vždy ide iba o jednu vec. Ide iba o to, aby mohli muži mať kontrolu nad ženským telom. Ide tu o deformáciu tela, ide to o obmedzovanie, ide tu o to, aby sa ženám spôsobila bolesť. Ďakujem pekne. A teraz menej obnom Európu pani Tolehe. Aujourd'hui, 500 000 femmes en Europe. 150 žien v súčasnosti v Európe a milióny ďalších eh, na celom svete sú obeťami FGM. Ich ženské životy, ich eh, intimné životy sú tým ovplyvnené a same sú na to, aby tie dôsledky znášali. Musíme proti eh, tejto hroznej veci bojovať a musíme prijať spoločný a pragmatický postup. V prvom rade musíme získať správne údaje a potom ich aj distribuovať. Potrebujeme presné porovnateľné údaje a dať e, konkrétne a jednoznačné čísla na stôl, aby sme vedeli povedať, akým spôsobom sa tento trend e, vyvíja vrátane e, na našom kontinente. A musíme spoločne pracovať na preventívnych opatreniach, ktoré mobilizujú všetkých aktérov vrátane tie, vrátane tých komunít, ktorých sa to týka. A takisto musíme podporovať opatrenia justičnej alebo inej podpory e, pre tieto osoby, ktoré sa to týka. My dnes máme všetky e, nástroje k dispozícii na to, aby sme tento problém vyriešili. Ja e, si vážim záväzok komisie do 100 dní uviesť a zverejniť stratégiu, ktorá bude bojovať proti tejto téme FGM. Máme takisto aj stombolský dohovor, ktorý tiež spomína tému FGM a tento dohovor ešte niektoré členské štáty, sedem je ich, e, neratifikovali. My e, musíme e, týmto ženám pomáhať. Momentálne máme 68 miliónov dievčat, ktoré do roku 2030 na celom svete budú podrobené tomuto procesu FGM, pokiaľ my nezasiahneme. Je to neakceptovateľné, nesmieme to dovoliť, musíme proti tomu bojovať a my vás v tejto stratégii budeme plne podporovať. Ďakujem. A ďalšou rečničkou je pani Herzberger Fofana. Genital féminine recouvre l'ensemble des Áno, FGM to sú všetky zásahy, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do e, genitálnych orgánov, polavných orgánov e, žien alebo dievčat bez toho, aby na to bol e, dobrý medicínsky dôvod. E, nakoniec to ovplyvňuje aj ich právo v oblasti e, reprodukčných práv, práva v oblasti reprodukčných práv, sexuálneho zdravia a tak ďalej. A týka sa to samozrejme afrických e, krajín, krajín Blízkeho východu, i v Iraku, Iránu, ale aj európskych e, e, krajín. Napríklad v Nemecku máme 20 tisíc žien, e, ktoré boli takýmto spôsobom zasiahnuté a samozrejme pochádzajú najmä z imigračného pozadia. A napriek tomu, že sa pripravili zákony, E, v rôznych e, krajinách, aj v Afrike, už je to 24 či 25 krajín, kde sa zákony proti týmto tradíciám e, prijali. Tie čísla stále nie sú veľmi dobré a toto sú tradície, ktoré sú naozaj veľmi zastaralé a ktoré postupne sa postupne alebo postupom času nejako prepojili e, častokrát s islamom, pričom ani v Korane, ale ani v Biblii, ani v Tore, ani nikde inde nie je napísané nič, čo by hovorilo, že by e, ženy mali takúto FGM, takéto FGM zásahy e, podstupovať. Čiže nie je to pravda. A ja si myslím, že aj práve mladé generácie, napríklad žien, v tomto by mali byť aktívnejšie, aby do roku 2030 e, sme mohli spoločne vymytiť celý tento e, problém. A takisto je veľmi e, dôležité, aby aj ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú, aby sa vlastne preškolili, aby zarábali si iným spôsobom než takýmito postupmi. Európska únia musí tiež byť jednou z organizácií, ktoré Eh, ochraňujú integritu eh, tiel žien a detí. My samozrejme nebojujeme, nebojujeme proti tradíciám ako takým, ale bojujeme proti násiliu, ktoré takýmto spôsobom ovplyvňuje životy eh, žien a detí. Ďakujem pekne, pani Anderson. Prosím, dodržiavajte pridelný rečnícky čas. A ďalšou rečničkou je pani Anderson za skupinu ID. Hovoríme tu o stratégii EÚ na boj proti e, praxe, ktorá je namená proti dievčatám a ženám, genitálne mrzačenie. Kolegyne Fitzgerald e, Fofana a Tolere hovorili o tom, že odsudzujú hlboko e, takéto obrezávanie malých dievčat a že sú pripravené proti tomuto bojovať. Takže takéto e, klamstvá, takéto pokritectvo. Asi pred tromi týždňami vy ste vy podali pozmenujúci no, do, návrh k istambulskému dohovoru, ktorý mal za cieľ e, tematizovať túto hroznú e, túto, tieto hrozné postupy. No ale vy ste boli proti, pretože asi je vám to úplne jedno, ako, sa, ako to bude s deťmi a e, s devčatami a e, s ženami. A vy ste za, e, zamietli tento pozmenujúci návrh, pretože bol odo mňa a ja som grát a som tu za nesprávnu stranu. uznesenie malo niekoľko tisíc slov na no môj pozmeňujúci návrh mal 176 slov a pridal by tam rozhodnosť v boji proti týmto hrozným postupom. Také boli zakázané a len raz by tam bol aspoň spomenuté, bol tam spomenutý tento postup, ale takto bol v podstate degradovaný len na poznámku počiaru. Takže komu chcete nahovoriť, že chcete bojovať proti genitálnemu mrzačeniu detí? Mali by ste sa hambiť. Okrem toho, ešte aj kolegyne Palop, McGuinness, Pereira, Walsh a Jones chcú eh, hovoriť eh, k tomuto textu. No a aj vy ste zamietli môj pozmenujúci návrh. Takže pokiaľ aj vy tu obvykle budete takto pokriticky hovoriť, eh, teda ako vždy, ako inokedy, tak Myslím si, že toto je skutočne opovrhnutia hodné, hodné, napríklad čo sa týka kolegyne Asity Kanko. Um, ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Kanko za skupinu EKR. Genitálne mrzačenie žien má dopad na každú fázu vášho života. Je to súčasť toho, čo ste vaša, e, ovplyvní to vašu e, schopnosť dieťa, ako dieťaťa dôverovať ostatným, e, vašu, vaše skúsenosti v tehotenstve, ako porodíte, ako sa zamilujete, ako iných milujete, ako milujete aj sami seba, ako sa sami k sebe chováte. Je to to najhoršie e, narušenie vášho života, vašej mysle, vašej dôstojnosti. Ešte vo chvíli, keď ste bezbraným dieťaťom a nikdy sa toho už nezbavíte. Snažite sa, aby sa vám darilo, aby ste prežili, ale musíte, pretože musíte sa stále strážiť, aby ste nezabudali na vašu vlastnú hodnotu, že je rovnaká ako hodnota kohokoľvek iného. Toto je aj môj každodenný boj. a je to každodenný boj 200 e, miliónov žien a dievčat na to celom svete, vrátane tých 500 e, tisíc, ktoré žijú v Európe. Takže je tu príliš malá e, šanca na zmenu a tá zmena je príliš pomalá. Potrebujeme stratégie, potrebujeme akčný plán, ktorý bude mať ďaleko siahlý a trvalý dopad. Ja som skutočne dojatá Eh, The Restorers, skupina, ktorá bola nominovaná na Sacharovú cenu tento týždeň. Pripomenuli nám, že za každým krokom, ktorý tu robíme, za každým našim rozhodnutím je dievča, ktorého nádej, budúcnosť a sny závisia od nás. Musíme predovšetkým tieto dievčatá vidieť, musíme si ich vypočuť, musíme ich ochraňovať. Spoločne im musíme umožniť realizovať svoj potenciál a dosiahnuť dobrú budúcnosť. Ďakujem za podporu. Ďakujeme vám. Ďalšou rečničkou je pani poslankyňa Rodríguez Palop za GUE NGL. Ďakujem. E, ženské e, genitálne mrzačenie, to je mačistické násilie, vážne to porušuje e, ľudské práva, je to diskriminácia žien v oblasti reproduktívne a sexuálne, to je jasné. Pani Anderson, problém je ten, že táto retorika sa využíva na podporu rasizmu a xenofóbie a niektorí sa tvária, že ich kultúrna nadradenosť je teda prítomná. Okrem toho nám to pomáha snaha kriminalizovať e, migrantov z Afriky. Ženské genitálne mrzačenie sa týka Latinskej Ameriky, Stredného východu, Afriky. No a dokonca v minulom storočí v USA a v Európe sa využívalo na e, tzv. liečbu ženských chorôb. Takže je to praktika nie len v moslimských e, spoločenstvách, ale aj u niektorých židov, aj u koptských kresťanov. Takže neklame si, Prepačte, musíte hovoriť pomalšie, pretože tlmočníci to nedokážu prekladať. Extrémnej pravici v Európe sú úplne ukradnuté ženy aj obete genitálneho mrzačenia. Oni chcú len e, svoju krížovú výpravu a predstavovať svoje pochopenie kresťanstva. Preto je treba podporovať istambulský dohovor, ktorý jediný umožní skoncovať s touto praktikou. Ďakujem. Teraz bude hovoriť pani Walsh za EPP. Kolegovia, som sklamaná, že táto diskusia je naplánovaná na koniec dňa a nedostala platformu, ktorú si zaslúžia, aby to bolo prítomných viacej mužov a žien zo všetkých 28 členských štátov jasné, že e, ženské genitálne mrzačenie nie je v prospech 100 e, e, tisícov žien, ktoré mu boli podrobené. No a nie je prospešné ani pre 180 tisíc žien a dievčat, ktoré sú ním ohrozené toto v Európe, pretože tu ide o kontrolu nad telami žien a dievčat, nad ich životmi a robí sa pod falošnou ideológiou v tom zmysle, že e, dievčatá alebo ženy z toho môžu mať prospech. A my, hovorím tu my spoločne, musíme uznať, že takéto škodlivé praktiky nemôžu byť riešené izolovane, ale mali by sme sa k ním postaviť holisticky a komplexne a pozerať sa spoločne na všetky formy násilia a pracovať prostredníctvom spoločnej EU stratégie na boj proti e, genitálnemu mrzačeniu e, žien. Potrebujeme mať preventívne opatrenia, ktoré by sa sústreďovali na spoločenstva, na e, náboženských lídrov. Toto je skutočne kritický krok, ktorý tu máme, toto uznesenie, ale nestačí to. My spoločne musíme e, plniť svoje záväzky a uznať našu zodpovednosť v rámci globálneho spoločenstva. Musíme skoncovať s genitálnym mrzačením žien. Ďakujem teraz pani Ward za socialistov a demokratov. Ďakujem. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa odhaduje, že viac než 200 miliónov žien a dievčat muselo podstúpiť genitálne mrzačenie v kra- a v krajinách, kde sa vykonáva táto praktika, a to vráta niektorých členských štátov EÚ. Okrem toho sa odhaduje, že 3 milióny devčat, že im hrozí každý rok, že budú takto obrezané. To skutočne násilie na ženách a na devčatách. Nedá sa to obhajovať ako kultúrna praktika, je to len ďalší prejav patriarchátu. My musíme bojovať a ukončiť túto praktiku ale musíme vzdelávať rodiny, spoločenstva, e, posilniť postavenie žien a dievčat, tak aby mali kontrolu nad vlastnými telami a musíme podporovať mužov, aby taktiež hovorili o tejto brutálnej praktike. A dnes som sa stretla s, so, s inšpirujúcou e, skupinou žien a dievčat z Keni, ktoré boli nominované na Sacharovú cenu a oni chcú podporovať to, aby potenciálne obete boli nasmerované k mimovládkam na policajné stanice, kde im môžu pomôcť. Takže skutočne oni e, dláždia cestu kupredu. Ďakujem pani Bilbao Barandika za obnome Európu. Ďakujem pani predsednička pani komisárka. Genitálne mrzačenie žien, toto je skutočne pliaga, ktorá ohrozuje milióny žien v Afrike aj v Európe. Je to jasné porušovanie ľudských práv. E, porušuje sa tým rovnoprávnosť pohlaví. Je to taktiež útok na deti a ide tu o to, že potrebujeme prevenciu a spoluprácu. Európa musí byť lídrom v boji proti odstraneniu tejto hroznej praktiky, ktorá ohrozuje ženy. A my musíme podporovať e, tieto osoby a ich rodiny, pretože hrozí táto prax, keď e, títo ľudia cestujú domov do svojich domovských krajín. Máme určité región, napríklad Baskicko, kde máme špeciálne zdravotnícke centra, kde sa venujeme takýmto postupom vzdelávanie, zdravotnícka starostlivosť, e, sektor justície, všetci musia koordinovať spolupracovať. Je to sieť, kde sa chránia rodiny, kde sa školia dospelí aj e, deti, kde sa boje proti stigmatizácii a taktiež e, je tu určitá spolupráca aj s krajinami mimo EÚ, takže myslím si, že by ste mali využiť, nechať sa inšpirovať týmito našimi skúsenostiami. Ďakujeme a tani Teraz pani de Suter za zelených. Pani predsednička, pani komisárka, pani ministerka. Genitálne mrzačenie žien je jedno z najextrémnejších praktík, ktoré sú vykonávané, aby sa dosiahla kontrola nad telami eh, žien a Eh, dievčat. A ako ginekologička, ako parlamentná poslankyňa, ktorá bojuje za eh, ženské práva, odsudzujem toto vážne porušenie ľudských práv, pretože spôsobuje hrozné utrpenie ženám a dievčatám na celom svete. Máme konkrétne čísla 200 eh, miliónov na celom svete, 500 tisíc dievčat na našom kontinente a týka sa to rôznych socioekonomických skupín. Takže potrebujeme, aby celý svet e, sa snažil ukončiť túto praktiku. Ženy aj muži musia túto praktiku odsúdiť. Politici zo všetkých strán ju taktiež musia odsúdiť bez toho, že by sme sa uchýlili k nenavistným prejavom alebo k šíreniu e, nesprávneho vnímania. Európa musí byť lídrom, musíme sa snažiť skoncovať s touto praktikou a to na celom svete. A preto podporujem e, túto stratégiu EÚ na ukončenie tejto praktiky na celom svete. Ďakujem. Teraz pani Žoron za ID. Ďakujem, keď sme boli v Nairobi na misii, tak naozaj počuli sme veľmi veľa šokujúcich príhodov, eh, príhod, eh, či sú to nejaké vynútené manželstva, či sú to práve FGM a eh, naozaj počuli sme tam o príbehoch, kedy e, či nožnicami alebo e, iným spôsobom sa proste odreže klitoris e, dievčaťu alebo dokonca malému babetku a naozaj sú to barbarské e, skutky. Dnes aj vo Francúzsku už máme tisíce e, dievčat, ktorých sa tento problém e, týka a ďalšie sú týmto ohrozené. Európska komisia hovorí, že asi 2 milióny osôb už e, v Európe takisto postupili e, týmto FGM postupom. Čo to je za spoločnosť, akú spoločnosť sa my stávame, že ženy a dievčatá musia žiť v Európe s takýmto strachom. My sme už povedali, že odsudzujeme tieto postupy, ale bohužiaľ uh, z politických dôvodov to, čo sme my navrhovali, je tu e, zoznam poslancov, ktorí proti nášmu návrhu hlasovali proste z politických dôvodov, lebo sa im nepačilo, kto to navrhuje. E, hovorí sa tu o nejakých e, tradíciách, ale toto nie sú naše tradície. Takéto proste tradície jednoducho v Európe nemajú čo robiť a naozaj treba, aby sme systematicky postihovali tých ľudí, ktorí toto FGM vykonávajú. A chcem e, požiadať, aby e, vlastne odborníci e, v oblasti zdravotníctva povinne museli tieto prípady nahlasovať. Nesmieme mať už tento laxný prístup voči tomuto barbarstvu Európa. To je aj história Marie Curie alebo Johanky z Arku. Musíme si pripomenúť odkaz týchto odvážnych žien a garantovať slobodu E, pre všetkých ľudí e, v Európe. Ďakujem pekne. Ďalej e, za ECR pani Stegrut. Ďakujem pekne. FGM to je vec, ktorá sa týka v prvom rade Afriky, ale aj nakoniec nášho kontinentu. Máme tu konkrétne čísla vo Francúzsku, v Nemecku, vo Švedsku, kde máme naozaj už tisíce dievčat, ktorých e, sa tento problém týka. Máme dokonca vo Švedsku najväčšie percento e, dievčat zasiahnutých FGM z celej Európy. A samozrejme je to vec, ktorá má veľmi dramatické následky pre e, dievčata a častokrát sa dokonca ani ne, nemusia vycestovať do svojich napríklad krajín pôvodu a takéto veci sa dejú napríklad u nás vo Švedsku priamo v Malmö a musíme samozrejme, e, alebo teda nedokážeme sami to FGM na celom svete e, nejakým spôsobom vykinožiť, ale aj v, aspoň v Európe by sme mali tie možnosti, ktoré máme k dispozícii, využiť. Mali by sme nahlasovať tieto prípady, mali by sme konať aj z hľadiska politického. Je neakceptovateľné, že takéto veci e, sa dejú kdekoľvek na svete, ale že to deje u nás v Európe, to je skutočný škandál. Ďakujem pekne. Ďalej vystupuje za GUE NGL pani e, Pereira. Nech sa páči. Ďakujem pekne. E, čo sa týka témy FGM, je to samozrejme hrozný prípad e, násilia voči ženám a teda konkrétne dievčatám, deťom, pretože sa vykonáva v čase detstva a je to vec, ktorá má veľký dopad dramatický dopad na e, duševné aj fyzické zdravie e, dievčat a týka sa to práve najzraniteľnejších osôb v našej spoločnosti. To znamená, že e, sú to deti, dievčatá vo veku 2 až 15 rokov, ktorí sa to väčšinou kontá. Proti tomuto násiliu sa dá bojovať tak, že v týchto komunitách, kde takéto násilie prebieha, sa bude o tom hovoriť, bude prebiehať osvetová činnosť a budú sa spomínať a zdôrazňovať ľudské práva žien. Boj proti FGM je niečo, čo by e, malo byť e, súčasťou podpory e, sexuálnych práv, reproduktívnych práv žien. Aj teda sexuálne vzdelávanie bude súčasťou tohto boja a takisto učiť deti, učiť dievčatá, učiť ženy o sexuálnom zdraví, o materstve a tak ďalej. A ak sa nám to podarí, aj spravíme veľa pre práva dievčat. Áno, ďakujem pekne. Ďalej vystupí pán poslanec Sarsa Lechos. Ďakujem pekne. Tie čísla, o ktorých tu hovoríme, sú naozaj hrozné a odzrkadľujú e, určite iba čiastočne tú realitu. V skutočnosti je to ešte určite oveľa horšie. E, treba sa pozrieť na tú realitu. A teda máme tu jednak samotný jav FGM, ale väčšina týchto tzv. kultúrnych praktík e, robí zo žien a z dievčat e, obete, či to je násilné, e, teda mm, násilné svadby, či to je selektívny, či to selektívne potraty, či to je napríklad nedovoliť e, dievčatám športovať s chlapcami, e, či to je poškodzovanie tiel iným spôsobom, e, fyzické tresty a tak ďalej. To sú všetko postupy a praktiky, ktoré hovoria o tom, že ten multikultúrny e, model, ktorý máme, e, ktorý má svoju hodnotu, častokrát sa buduje za cenu takého, takéhoto e, poškodzovania dievčat a žien. A je to v prvom rade úloha potom inštitúcií vzdelávacích alebo zdravotníckých, aby konali, aby sa ľudia, ktorí toto vykonávajú, trestali, aby sa istambulský dohovor ratifikoval a aby E, boli tieto osoby alebo tieto trestné činy aj extrateritoriálne mohli byť e, postihované. Samozrejme, treba to zhľadňovať aj v prípade azylového konania a keď sa to niekoho e, tento problém týka, tak proste treba im pomáhať. E, treba konkrétne protokoly použiť na to, aby sme bojovali proti násiliu na ženách. E, treba e, e, jasne povedať, e, že keď e, nekonáme v tejto oblasti, tak to neznamená, že tolerujeme nejaké iné kultúry, práve naopak znamená to, že e, ženám a dievčatám nedáve, nedávame tie práva na ochranu, ktoré v skutočnosti majú. Ďakujem pekne. Ďalej poslankyňa Jones za socialistov. Ďakujem pekne. Ďakujem za ten čas. A, vážená pani ministerka, vážená pani komisárka, chcem povedať, že FGM je globálny problém, deje sa v každej krajine na svete Vieme, že aj osoby a dievčatá v Európe e, e, sú týmto zasahované u nás vo Velse. E, sa to týka 2000 e, dievčat a to je malá krajina. A veľmi málo, e, málo kedy sa toto e, rieši trestnoprávne, málo kedy dojde k súdu s osobami, ktoré e, takéto činy vykonávajú. My sme otvorili prvú kliniku e, ktorú e, ktorá, ktorá sa venuje práve e, riešeniu takýchto problémov a po Brexite samozrejme príjme o európske peniaze, čiže bude to o to zložitejšie. Treba e, vynikov trestať, treba podpísať istambulský dohovor, máme tu dohovor SIDOR, dnes je to 40 rokov, čo bol podpísaný, to sú dobré nástroje, ako bojovať proti násiliu E, na ženách, na dievčatách ale sú to dohovory alebo teda dokumenty, ktoré sú nestačne v Británii ratifikované. E, treba mať holistický prístup, čiže bojovať s komunitami, bojovať proti diskriminácii, ochraňovať reprodukčné zdravie žien, vzdelávacie aktivity a tak ďalej. Dúfajme, alebo spravme všetko preto, aby to bola posledná generácia žien a dievčat, ktoré musia E, doplacať na túto krutosť menom FGM. Ďakujem pekne ďalej za skupinu. Riňu, e, pani poslankyňa Rafaela. Ďakujem, dobrý večer. Budem hovoriť po holandsky. 200 miliónov žien každý deň žije s dôsledkami genitálneho mrzačenia a už stačilo už to nemôže ďalej pokračovať, pretože je to, ne, je to eh, hrozné. V Európe je takmer 200 eh, eh, tisíc žien, ktorým hrozí takéto genitálne mrzačenie. Často sa o tom mrčí, je to nesp- preto je to nespravodlivosť a tá, tú, tú bolesť len ticho znášajú. Takže je treba o tom hovoriť, to je dôležité, ale nestačí to. Naozaj to nestačí. Európska únia musí využiť všetky dostupné prostriedky, aby sme riešili tento, tento veľký problém. Musíme chrániť ženy a dievčatá a násilie na ženách. To je veľký problém a vyzývam komisiu, aby túto hroznú nespravodlivosť riešila. A je dobré, že budete pracovať na stratégii, no ale naozaj už je na čase, aby tá stratégia mala aj zuby. Je treba zaviesť aj sankcie voči páchateľom a je treba sa postarať o to, aby toto násilie bolo nahlasované. Musí sa nahlasovať. Takže prosím, zaručte aj potrebnú infraštruktúru. Treba napríklad financovať prevenciu a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tam musí taktiež EÚ pomáhať. No a pokiaľ členské štáty k tomu budú pristupovať laxne, no tak musíte vy podporovať obete, pretože prosím, už stačilo. Táto stratégia nech je prosím účinná. Chcem, aby táto stratégia mala zuby. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pani Kunkeza Zelených. Vy, EU, slår oss ofta för bröstet som hela... Ďakujem pekne. My v Európe sme častokrát veľmi hrdí, lebo obhajujeme všade na svete ľudské práva, ale e, treba si uvedomiť, koľko žien, koľkých dievčat v Európe týmto e, trpí a potom už e, tie naše výsledky nevyzerajú až tak dobre. Sú to tisíce, desať tisíce e, osôb e, ročne, sme takéto štatistiky máme a väčšina z týchto dievčat nie sú blondiaté, nemajú modré oči, skôr vyzerajú možno viac ako ja. A to prispieva k tej skutočnosti, že v Európe nedobre vyhodnocujeme riziko FGM eh, v EU. Sú tu isté, je tu isté riziko eh, takého kultúrneho relativizmu, ktorý k tomu prispieva. Pokiaľ chceme bojovať proti tomuto javu, treba bojovať, teda treba bojovať proti rasizmu, podporovať ľudské práva eh, a bojovať proti patriarchatu bez ohľadu na to, z akej kultúry dotačný človek E, postu, e, prichádza. Nech sa páči. Ďalej pani Bilde ide. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Jedna z prvých e, rezolúcií OSN proti FGM je z roku ešte 1952, ale 200 miliónov žien naďalej na svete sú obeťami FGM a 3 milióny sú ohrozené každoročne, že sa tiež stanú takýmito obeťami. Čiže medzinárodné skutky v tej oblasti sú neefektívne a pritom mala by to byť prioritná záležitosť pre ženy. A my hovoríme o ženách e, zo subsárskej Afriky, hovoríme napríklad o Etiópii, ja som tu teraz nedávno, nedávno bola v Etiópii, toto sa týka tam 70% ľudí a žiaľ, týka sa to aj e, čoraz väčšieho počtu e, dievčat v Európe, vrátane vo Francúzska. Je to výsledok aj, alebo je to prepojené aj na imigráciu a je to častokrát prepojené aj na taký náboženský obskurantizmus niektorých komunít, e, vrátane e, moslimských. E, treba si povedať, aké sú tie príčiny tohto, s čím to naozaj súvisí. Až potom budeme môcť bojovať proti týmto veciam, pretože to naozaj boj, ktorý žiaľ už musíme bojovať aj na našom území. A tá pani 123, ktorá už medčasom odišla, tak od nej naozaj nejaké morálne poučenia, moralizovanie, to si fakt vyprosím, e, ale však už aj odišla, takže je to jedno. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej pani Kar- Karvajo e, za EPP. Vážená pani pracovníčka, dámy a páni, naozaj milióny žien a dievčat sú obeťami FGM celosvetovo. Je to istá forma mučenia, má to dlhodobé dopady celoživotné pre mysle a tela týchto žien. E, je dôležité pre konkrétne opatrenia proti eh, tejto praktike. Nemôžeme to akceptovať ako nejakú tradíciu alebo zvyk, eh, respektíve náboženskú praktiku a takto to nejakým spôsobom odôvodňovať. Eh, medzné spoločenstvo musí naozaj prejaviť nulovú toleranciu k takýmto praktikám zameraným proti ženám, proti dievčatám mimo EÚ. Je to naozaj závažné porušenie ľudských práv, základných práv, dôstojnosti ľudskej dôstojnosti a rodovej rovnosti. To všetko sú základné hodnoty, na ktorých stojí Európska únia a ide samozrejme aj o zločin, e, ktorý je takto definovaný v každom členskom štáte. Takže je potrebné ho takto aj stíhať. E, ženy, ktoré sú ohrozené, e, tie musíme chrániť. Vinníci, či už sú v EÚ alebo mimo nej, musia byť postavení pred spravodlivosť dotknuté spoločenstva musíme zapojiť do šírenia osvety, do šírenia povedomia. Iba takto sa nám podarí dosiahnuť cieľ OSN ukončenia mazačianských pohľadných orgánov na celom svete roku 2030. Ja sa pevne, ja, som, ja pevne dúfam, že to bude prioritou novej e, komisie a e, že v tomto bode budeme viesť. Ďakujem, ďakujeme pekne. Ďalšou rečničkou je pani Letao Markeš. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani komisárka, pani ministerka. Európska stratégia na ukončenie mezačenských pohľadných orgánov na celom svete je naozaj kľúčová um, sociálne zvyky, stereotypy, náboženské praktiky eh, súvisiace so ženskou sexualitou už eh, sa nemôžu využívať ako výhovorka, aby sme spôsobovali túto naozaj neodvratiteľnú, nenapraviteľnú škodu ženám, dievčatám, ich telám a e, dušiam. Naozaj máme málo spolahlivých údajov, e, pokiaľ ide o túto praktiku, ktorá by v tom prvom stročí nemala vôbec existovať. Áno, vieme, že asi 200 miliónov obetí máme celosvetovo, asi 500 tisíc žijú v samotnej EÚ toho vyplývajú tri dôležité aspekty. Poprvé, členské štáty musia zbierať e, viac údajov o FGM na svojom území, tak e, aby sme mohli lepšie zakrojiť e, proti takýmto postupom. Po druhé, musíme podporiť inovatívne nástroje vychádzajúce z nových technológií, napríklad aplikácia iCAD, ktorú v Keni vytvorila skupina zvaná Restorers, ktorí boli nominovaní na Sacharovú cenu a aj nás tu navštívili. E, takže dúfam, že sa nám podarí ich pozvať znova a snáď raz budú aj nositeľom tejto ceny, nielen kandidátom. Tiež e, musíme e, východobalkánsku dohodu ratifikovať Eh, Istanbulský dohovor, eh, aby ho všetky krajiny, ktoré ho ešte ratifikovali, aj ratifikovali. Ďakujem. A teraz dala slovo pani Andru eh, ide. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Srinička. Áno, máme eh, mnoho žien, ktoré sú postihnuté eh, touto praktikou a ich počet sa každoročne eh, zvyšuje. Ženská obriezka FGM sa uplatňuje v určitých afrických krajinách, azijských a na Blízkom východe. Je to praktika, ktorá mm, naozaj nie je európska. Bohužiaľ sa však týka aj nášho kontinentu. Áno, je potrebné uh, zakročiť proti presunú takýchto praktík na naše územie. Prečo sa to deje? Pretože importujeme milióny e, ľudských bytostí a takto importujeme aj tieto praktiky. E, anarchická imigrácia e, umožňuje príchod aj takéhoto násilia. Vo Francúzsku práve preto máme mnoho obrezaných žien. Ich počet sa za posledných, posledné roky alebo 10 ročia naozaj dramaticky zvýšil. Eh, čo týka eh, nielen obry, obriezky ženskej, ale aj iného násilia na ženách. Eh, nemôžeme sa nazývať feministami a zároveň tlieskať prílevu miliónov migrantov, ktoré považujú eh, ženy eh, za menej cenné eh, a takto k ním pristupujú. Nemôžeme predsa tolerovať takéto praktiky na našom území. Ale politická korektnosť, akceptácia každého jedného, toto je prax, ktorá sa v mnohých krajinách Musíme naozaj rešpektovať ženy, vrátiť sa k európskym hodnotám, pokiaľ ide o, o ženskú otázku. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz zostáva slovo pán Pospišil. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Ja som so záujmom počúval vaše eh, vystúpenie a vašu iniciatívu vítam. Parlament vás iste v nej podporí. Som rád, že väčšina vystupujúcich vníma ako veľké riziko takúto formu násilia na ženách. Ja osobne vidím v tomto probléme dve roviny. Poprvé, je to násilie, ku ktorému dochádza aj v Európe a potom násilie na ženách, ktoré sa koná mimo EÚ. A e, na oboje potom mať e, nástroje podľa mňa odlišné. Programy Európskej komisie musia byť jasne namierené proti takémuto násiliu tu v Európe. Tie musíme podporiť. Aj naozaj hamba, že v Európe stále sú ešte sú 10 tisíce alebo možno aj 100 tisíce prípadov ženských obriezok, hlavne v imigrantskom prostredí, v prostredí komunitár prichádzajú do Európy. Musíme my jasne jasne povedať, um, sem prichádzate, chcete tu žiť, preto musíte až naše um, hodnoty rešpektovať a tam spadá aj teda rodová rovnosť. A myslím si, že tu ešte máme čo dobiehať. Je dôležité, aby orgány či v trestnom konaní uh, aby tieto spolupracovali, aby takéto praktiky boli tvrde trestané, a to súdmi aj v členských štátoch. A myslím si, že tu je dôležitá spolupráca medzi krajinami. Zatiaľ tomu tak e, nie je. Vieme o, o desiatkách tisícov prípadov, e, čiže koľko ľudí reálne na území Európy bolo potrestaných za takéto konanie. E, no a tu je tá vaša úloha, kde môžete pôsobiť. Na no popri tom je samozrejme potrebné pôsobiť mimo EÚ, tam to bude dlhodobejší proces, náročnejší, ale primárny problém a vašu úlohu momentálne vidím práve tu v Európe. To dlžíme tým, ktorí tu žijú alebo sem prichádzajú utekajú a žiadajú o azyl. Ide o dôstojnosť a ochranu ľudských práv. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo pani Tax. Nech sa páči SAD. Ďakujem, pani predsednička. Predstavte si, že ste devča, máte 8 rokov, nemáte